cene 61 lomeno 2010 o podpore zákazu predaja plutiev žralokov, je to číslo 71, je to v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku. Bol e, zhromaždený dostatočný podpis e, počet podpisov, takže je to všetko v poriadku. A potom e, prehlásenie 62 2010 ide o podporu v EÚ základného športu. Je tu taktiež dostatok podpisov poslancov a v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku to bude postúpené adresátom. 30 sekúnd máte, kolega. Ďakujem pekne. V smene e, Beleta, Honibola, Takulu a Kellyho sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa podpísali po toto prehlásenie a zhruba 50 e, signatárov boli ženy, takže to je naozaj veľmi symbolické a chcem taktiež poďakovať e, aj kolegyni, ktorá odvedla obrovskú časť práce. Možno, že sa aj ona chce e, k tomu vyjadriť. Takže želám vám veľa športu počas Vianoc. Ďakujem pekne. Teraz prehlásenie 61 lomeno 2010 Tomsen Lin, Figueiredo, Deli, Protasievič. Pani Deli, vy máte slovo, ide o stratégiu EÚ pre uh,